správa 2015-2016 e, o subsidiarite a proporcionalite pani poslankyňa Delvo. Ďakujem pekne, e, pani predsednička. E, už je to niekoľko rokov, čo ja sa venujem správe k subsidiarite a proporcionalite a musím povedať, že ma to čoraz viac baví až na to, že to riešime väčšinou na plenárke večer o pol 11. A chcela by som, <laughs> chcela by som pripomenúť, že tieto princípy to nemá znamenať, že sa nemá konať. Iba ide o to, aby sa právomoci rozdielovali medzi Európsku úniu a medzi členské e, štáty. Pokiaľ únia nemá ex- exkluzívne právomoci, výhradné e, právomoci, tak e, môže konať iba v tom prípade, kedy je efektívnejšia než členské štáty alebo prípadne e, regionálne či miestne orgány členských štátov a e, prostriedky, ktoré dáva Unia k dispozícii na realizáciu cieľov, ktoré zmluva o EÚ alebo zmluvy o EÚ európske zmluvy e, uvádzajú, tak e, tieto majú byť využívané efektívnym spôsobom. A to je veľmi dôležité, ak chceme mať dobré vzťahy medzi na jednej strane európskymi inštitúciami a našimi občanmi. Takže netreba tieto financie využívať na nejaké e, e, ciele blokovania alebo prípadne podpory euroskepticizmu práve naopak. Táto správa sa týka rokov 2015 a 16 a hovorí o nástrojoch, ktoré boli k dispozícii a už len v roku 2015 ich veľa e, pribúdlo e, v rámci e, legislatívneho konania sme tam mali dopadové štúdie, boli tam IPEX, REFIT, RECPEX a konec, to sú ďalšie programy, rôzne dialógy, prostredníctvom či COSAC alebo výboru regionov proces alebo ten postup tzv. žltej karty a potom od roku 2014 národné parlamenty naozaj mali čas e, vyšší alebo silnejší záujem, pokiaľ ide o európsku politiku, som nových nástrojov, ktoré cez e, REFIT e, prechádzali. Dostali sme viaceré žiadosti od európskych parlamentov a to číslo sa zvýšilo medzi rokmi 2015 a 2016, čo je pozitívna tendencia ja nesom nutný za to, aby sa pripravovali vždy nové nástroje, bez toho, aby sa e, najprv využil plne potenciál už nástrojov existujúcich alebo predpisov už e, existujúcich. E, takže nejaké nové nástroje, nové postupy, ktoré predstavujú byrokratickú zaťaž, to nie je vždy, alebo to respektíve nikdy nie je správne riešenie v rámci legislatívneho procesu. A musím povedať, že e, sa nám podarilo spoločne s tými spravodajcami mať vyváženú e, správu, e, tak aby Európska únia počula svojich občanov, aby rešpektovala to, čo, im, čo jej občania hovoria. A ďakujem veľmi pekne za dobrú spoluprácu mojim kolegom. A potom spolupracovali aj s, pánovi, s pánom Timmermansom. Pán Juncker pripravil pracovnú skupinu, ktorá sa má venovať téme subsidiarity pozvali, boli pozvaní aj zastupcovia či výboru regionov, či národných parlamentov, alebo aj Európskeho parlamentu. Európsky parlament sa odmietol e, zúčastniť e, tohto podujatia, čo podľa mňa e, nevyjadruje, e, že by sme odmietali túto iniciatívu, ale proste my sme ko-legislátor, spolulegislátor, takže takto by sa tam malo aj e, postupovať. Nechcem iba a posteriori hovoriť o výsledkoch tejto task force. Absencia Európskeho parlamentu ale nemá v všetnom prípade nejakým spôsobom e, zhoršiť vzťahy či s výborom regionom alebo s Kosak. Bolo by som rada, keby naše vzťahy dokonca s výborom regionom sa posilnili a aj som napísala list v tomto duchu predsedovi parlamentu. A e, aj výbor regionu nakoniec je istý, istá forma kanalizácie vzťahov medzi úniou a medzi našimi občanmi. Takže chceme, aby sa regionálne, národné a európske inštitúcie navzájom približovali každá na svojej úrovni, aby mohla e, konať v prospech našich občanov. To by bolo ideálne. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí pán Mimica. Ďakujem, pani E, ďakujem pekne, chcem sa poďakovať e, pani e, spravodajkyni za jej prácu. Ďakujem aj za tie pozitívne závery a komisia Juncker vždy sa snaží naozaj naplňať princípy subsidiarity a proporcionality v každodennej praxi. Chceme spolupracovať s národnými parlamentmi a s európskymi inštitúciami, aby sme zabezpečili, že každý návrh je naozaj v súlade s týmito princípmi. A e, vylepšujeme naše e, vnímanie toho, čo to praxi znamená, subsidiarita, čo to znamená proporcionalita medziinstitucionálna dohoda o lepšej príprave legislatívy e, tak ako tri inštitúcie podpísali pred pár rokmi, opäť zdôrazňuje to, že tieto princípy majú byť plne rešpektované pri príprave európskej legislatívy a takisto pri hodnotení dopadu tejto legislatívy. E, snažíme sa dosiahnuť tú zmenu, ktorú e, európsky občania v EÚ chcú vidieť. Môj kolega, pán podpredseda Timmermans sa ospravedlňuje, že tu e, dnes nemohol byť, ale musel cestovať do Luxemburska na radu pre všeobecné záležitosti a môžem v každom prípade povedať, že na základe líderstva pána Timmermansa sa e, na komisii veľa venujeme téme e, lepšie regulácie, chceme, aby bola vyššia transparentnosť, aby príjmanie pravidiel e, vychádzalo naozaj e, z jasných dôkazov, z jasných faktov a e, môže konkrétne výsledky. Ako povedal predseda Juncker v vo svojom prejave v roku 2017 k stave úniu máme skupinu k subsidiarite a proporcionalite, ktorá vznikla v novembri 2017, ktorá má za cieľ robiť, dosiahnuť aby sa robili veci lepším spôsobom. Chceme, aby sa prijímali rozhodnutia na e, primeranej úrovni, či je európska alebo národná, alebo regionálna, alebo e, dokonca e, miesta a sú, miestna a sú naozaj oblasti, kde by niektoré právomoci mohli byť redelegované naspäť na členské štáty. Nevylučujeme to. My si poznať menávame aj to, alebo všimli sme si to, že sa Európsky parlament do tej task force, do tej task force E, nezačlení, no, nezačlení alebo sa nezúčastňuje e, jej aktivít a pokiaľ to premyslí, premyslíte, na novo budeme iba e, radi. Ale tá správa, o ktorej dnes hovoríme tu, podporuje to, že Európsky parlament má záujem o vylepšovanie aplikácie a monitorovania princípu subsidiarity. Mnohí z vašich návrhov sú veľmi podobné ako myšlienky, ktoré e, momentálne tá task force e, rieši. A pokiaľ ide o kontrolu, alebo kontrolu mechanizmu subsidiarity, my súhlasíme, že národné parlamenty by mali jasne vysvetliť, prečo si myslia, že nejaký návrh nedodržiava princíp subsidiarity. Vaša správa takisto e, jasne hovorí e, o tých tzv. recent opinions, ktoré majú parlamenty vo, vzťahu s e, e, e, parlamentom, teda respektíve komisia. My to uverejňujeme, tieto dokumenty na našej web stránke. a viem, že tu je istá téma toho, aby z toho 8-týždňového obdobia sa vylúčili tie tzv. voľné týždne, tak, tak, tak sme to pri, spravili v prípade august, mesiaca august. A túto tému študujeme aj v rámci Task Force pre subsidiaritu a proporcionalitu a chceme naozaj robiť veci e, efektívnejším spôsobom. Komisia nemá monopol, pokiaľ ide o dobré nápady a preto sme vždy pripravení diskutovať o e, konštruktívnych návrhoch zo strany národných parlamentov. V roku 2015 prvá iniciatíva Zelenej karty, pokiaľ ide potravinový, potravinové odpadky, e, e, bola hm, podporená a potom niektoré si tých sa dostali aj do balíčka o cirkulárnom alebo obehovom hospodárstve, ktorý neskôr komisia eh, prijala. Súhlasím s vami, že takáto iniciatíva ukazuje, že ako národné parlamenty môžu zohrávať konštruktívnu úlohu pri inšt- v, teda v, v rámci tej interinstitucionálnej dohody alebo toho rámca Mali by sme využívať e, čo možno najlepšie súčasné mechanizmy, existujúce mechanizmy a nie vždy otvárať veľkú medzi inštitucionálnu dohodu, najmä v prípadoch, kedy e, nejaké zmeny e, by implikovali aj zmeny v zmluve. Ďakujem pekne. Ďalej pán Preda, jedna minúta. Ďakujem pekne. Ja by som rád zablažila pani Delvo, pani správodajkyni k tejto správe. Chcem sa aj poďakovať tiež aj za to, že e, zohľadnila na úrovni výboru Júri aj naše stanovisko z výboru AVKO. Myslím si, že sa e, zhodujeme e, v tom, ako by sa mm, mali vnímať tieto nástroje subsidiarity proporcionality, že sú veľmi užitočné v snahe presadzovať tieto základné princípy a za zachovanie výsad národných parlamentov. Taktiež sa zhodujeme na tom, že mechanizmy v otázkach princípov subsidiarity proporčnosti fungujú v zásade dobre. Vidíme to jasne aj v tom, že je čoraz menej žltých kariet prijatých, taktiež štatistika, čo sa týka odvodnených stanovisk, čo sa týka rozdielných stanovisk národných parlamentov, tiež e, v národných parlamentoch sa vníma Európsky parlament ako významný partner v rokovaniach. Tiež by som raz spomenul, že v našom stanovisku výboru AVKO zdôrazňujeme, že je potrebné e, stanoviť dostatočnú flexibilitu v systémoch včasného upozorňovania, taktiež, aby sa zaviedla týždňová lehota e, v e, spracovaní žiadosti, ktoré sa týkajú národných parlamentov. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán Radev na dve minúty. Ďakujem. kolegyne, kolegovia. Aj ja by som rád zablahožila spravodajkyni. Chcem sa jej poďakovať z celého srdca za vynikajúcu spoluprácu. Tiež by som sa rád poďakovala aj ostatným tieňovým spravodajcom. Myslím si, že táto správa je vyvážená, a zohľadňuje najzásadnejšie body, ktoré vyplývajú z výročnej správy komisie o otázkach proporčnosti a subsidiarity za rok 2015 a 2016. Chcel by som zablahoželať Európskej komisii k iniciatívam v posledných rokoch, ktoré prispeli k vhodnej implementácii týchto princípov v legislatíve EÚ. Dnes, keď Európa je vystavená bezprecedentným krízam, v snahe nájsť svoju identitu je dôležité predkladať dostatočne odvodnenú legislatívu tak, aby sme dokázali, že prinášame pridanú hodnotu našim občanom. Preto musíme presne dodržiavať tieto dve zásady. Inak tým len prieleme oheň, olej do ohňa euroskeptikom a nacionalistom. Tiež je dôležité prihľadať na otázky národných kontextov a taktiež osobitosti v roz... rozdielnosti v názoroch by sa mali zohľadniť. Mali by sme preto dať národným parlamentom skutočnú príležitosť zúčastňovať sa týchto procesov. Mala by byť zaistená väčšia flexibilita v počítaní 8 týždňových lehôd, v rámci ktorých môžu zasielať svoje dôvodené stanovisko tým, že sa budú dodržovať zásady pri e, subsidiarity a proporčnosti, Zajistíme, že e, naozaj si získame späť dôveru našich občanov. Ďakujem. Teraz v mene skupiny SAD pán Koferaty na minútu. Správa, o ktorej hovoríme, je vyvážená, Zároveň ju spravodajky poznačila um, svojim nadšením. Chce mi teda zablahoželať. Subsidiarita a proporčnosť sú veľmi významné zásady, pretože um, sú podporou našich demokratických princípov. Európska únia musí presazovať intenzívnejší prístup v legislatíve. V niektorých prípadoch je potrebné eh, reorganizovať legislatívu, ktorá tu už existuje a tým dokážeme vyslať jasný signál európskym občanom. Musíme tiež eh, vyhovieť požiadavkám, ktoré sa objavujú aj z dola. Myslím si, že Môžem spomenúť aj príklad toho, že 9 parlamentov v roku 2009 požiadalo, aby Európska komisia vypracovala návrh o spoločenskej zodpovednosti firiem. Myslím si, že ak by sa na to reagovalo, dokázali by sme, že ľudí počúvame. Ďakujeme pekne, pán Karim, na minútu a pol za skupinu ECR. Ďakujem pekne, pán komisár. A dúfam, že dovolíte, aby som najskôr predesol niekoľko všeobecných eh, vyhlásení a možno potom aj niekoľko osobných eh, postojov. A drahá Mady, najskôr sa ti chcem poďakovať eh, za to, že vykonávaš túto prácu v mene nášho výboru a parlamentu, ale najmä sa ti chcem poďakovať za to, že sa snažíš vždy počúvať návrhy z mojej strany. Nevždy s nimi súhlasíš, ale samozrejme máš na to právo, ale ďakujem za to, že si vždy otvorená mojim návrhom už niekoľko rokov eh, som sa venovala otázkam subsidiarity, proporčnosti. Bol som eh, taktiež eh, poverený dôverou kolegov vždy ma to naplnilo veľkou silou, keď sa to predchádzalo v parlamente viacero otázok nepodporujem, ale nebudem hlasovať proti správe, pretože sme v situácii, v akej sme. Vždy som sa domnieval, že Musíme prepojiť národné parlamenty s našim legislatívnym procesom, rozhodovacím procesom. Inak totiž budeme v situácii, v akej sa dnes ocitá moja krajina. A to je naozaj úplne posledná príležitosť, ktorú mám tu v Európskom parlamente sa k tomu vyjadriť. Je to Európa a la carte, to, čo je populárne, to si prisvojujú vlády a to, čo populárne nie je, sa dáva za vinu Európskemu parlamentu. To nemôžeme pripustiť, aby pokračovalo aby parlamenty boli zodpovedné, aby boli súčasťou našich procesov. To je podľa mňa riešenie. Ďakujeme pekne pani Butone za ENF na minútu. Ďakujem pekne za slovo. Najskôr musím skonštatovať e, istú zmenu k lepšiemu v tóne a v obsahu tohto návrhu uznesenia, čo sa týka subsidiarity, proporčnosti e, v porovnaní s predchádzajúcimi návrhmi. E, e, mám predsa len pochybnosti, že pri, pri príležitosti bolie e, do Európskeho parlamentu e, sa vytvára priestor na obchádzanie princípov subsidiarity a proporčnosti a tak v týchto ťažkých časoch v každom prípade budem naďalej veľmi pozretne si to sledovať vývoj e, konania európskych inštitúcií v týchto dvoch zásadných e, princípoch. A tiež by som chcela privítať, že národné parlamenty budú mať možnosť, e, ktorý stanovuje protokol číslo 2. Tiež chcem privítať e, mm, možnosť zelených kariet a taktiež e, opätovné zavedenie e, postupov červenej karty. Tiež sa na domnívame, že E, možnosť e, odvodneného stanoviska by sa mala poskytnúť v priebehu celého legislatívneho konania. Nemalo by to byť e, obmedzené na krátke trvanie. Národné parlamenty totiž sú skutočným jadrom demokracie Európy a mali by mať preto túto možnosť. Ďakujeme pekne. Opäť máme len jedného prihláseného do, Tokečty. Aj pán Marias, nech sa páči, dávam mu slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Áno, áno, bola to chybička, nevšimla som si vás, aj vy dostanete slovo, nebojte sa. Pán Pospíšil je tiež e, prihlásený, takže neskôr dostane slovo ona, potom pán Marias. Teda otázka subsidiarity a proporcionality e, sme sa venovali určitý čas a je troška škoda, že sa tejto otázke teraz venujeme takto neskoro, že táto správa nezískala väčšiu pozornosť, pretože princípy subsidiarity a proporcionality sú kľúčové z hľadiska európskeho práva. Ja túto správu vítam a som veľmi rád, že konečne sa národné parlamenty učia využívať e, e, tzv. odôvodnené stanoviska a ich E, princípy si osvojuje a ide o to, aby sa čoraz viac využíval tento nástroj. A vidím to aj vo svojej krajine, v Českej republike, kde v národnej politike sa dištancujú od európskej legislatívy a tvrdia, že keby sme boli vedeli, že takýto návrh bude prijatý, tak by, sa, tak by sme už boli skôr vyjadrili negatívne stanoviska. Práve tento dokument veľmi podporujem teda. A chcem podporiť aj Európsku komisiu a pána Junkra, že príjmame menej a menej legislatívy a že princíp e, je v tom, aby sme sa zamerali na kvalitu a nie na množstvo. Ďakujem. A teraz pán Marias. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Správa o subsidiarite a proporcionalite je veľmi dôležitá a vieme, že zásady, pokiaľ ide o zásady proporcionality, tak sa snažíme čo najviac priblížiť občanom a e, ide o to, že dochádza k decentralizácii moci a že sa vyberú tie príslušné úrovne, na ktorých dochádza k rozhodovaciemu procesu. A toto samozrejme je v súlade so súčasnými právomocami Európskeho parlamentu. A okrem toho sa tu dostáva e, teda nastáva situácia legalizácie e, príslušných právomocí. Keď sa uplatní žltá karta, tak sa spochybnia možnosti Bruselu e, rozhodovať o všetkom. Takže záleží od toho, aby sme správne implementovali zásadu proporcionality a subsidiarity. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže ešte raz na záver, pán komisár. Thank you, madam Ďakujem, pani predsedajúca. Pán Brok, čo vás trápi, prosím vás? Mettez votre micro, monsieur Brok. Aj si zapnite mikrofón. Pani predsedajúca, ja som sa prihlásil trikrát e, e, aj do spontánnej časti rozpravy keď vždy aj. Je mi ľúto, že ste si ma nevšimli, ale zrejme je mojim osudom, že som takto prehliadaný. E, to nehovorte, prosím vás. Ospravedlňujem sa, proste som si vás nevšimla, že ste sa hlásili na Catch the Eye, takže prepačte. Čo by sa vám e, páčilo? Chcete to napraviť? No, keď mi tri e, dámy e, dajú túto možnosť, tak rád, sa, rád ju využijem. V poriadku, nech sa vám páči, pán Brok. Pani predsedajúca, pán komisár, ďakujem za to, že dostávam priestor vyjadriť sa niekoľkými vetami. Myslím si, že tieto zásady subsidiarity a proporčnosti sú rozhodujúce pre legitímnosť ale tiež pre efektívnosť rozhodovacieho procesu, pretože e, je to e, veľmi významný nástroj organizačnej povahy. Ale zároveň si musíme uvedomiť, že tieto dva princípy majú aj istú e, ďalšiu sestru a síce princíp solidarity. Musíme to vnímať v rovnováhe. Pretože niektoré veľké krajiny to, čo vnímajú ako subsidiaritu, to menšie krajiny nevnímajú ako subsidiaritu. To, čo bohaté krajiny vnímajú ako subsidiaritu, to chudobné krajiny tak nevnímajú. Oni sa skôr odvolávajú na solidaritu. Preto sa vždy musíme snažiť o rovnováhu. Chcel by som ešte pripomenúť, že v národných parlamentoch e, sa zohráva tiež významná úloha. Okrem žltej karty existuje aj oranžová karta v Lisabonskej zmluve a tá sa musí zohľadniť a o nej sa príliš málo hovorí Úloha národných parlamentov by e, sa pritom touto oranžovou kartou výrazne posilnila oproti žltej karte. V každom prípade vždy by sa malo rozhodovať na tej úrovni, ktorú stanovuje zmluva. Nemali by sa presúvať právomoci v rozpore so zmluvou. Ďakujem pekne, pán Mimica, prepáčte e, za ten odložený štart. You, uh... Ďakujem za slovo ešte raz. Vážené poslankyne a poslanci, dovolte mi na záver vyjadriť, e, že vás chcem uistiť, že komisia vynaloží maximálne úsilie preto, aby subsidiarita a proporcionalita ostali v jadre európskeho demokratického procesu. A budeme sa aj naďalej spolu s vami radiť. A budeme vás spolu s vami teda angažovane pracovať aj s radou a národnými parlamentami v tomto duchu. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem. A na záver pani Delvou. Ďakujem pekne, pani e, predsedajúca. Rozpráva sa končí e, pozitívne. Boli tam isté možno nuancie, pokiaľ ide o interpretáciu, ale v zásade si rozumieme. Subsidiarita, proporcionalita, to sú dôležité e, princípy. Ďakujem aj pánovi Brokovi, že zdôraznil, že samozrejme nie sú to jediné princípy fungovania Európskej únie, že aj solidarita je princíp, ktorý takisto má svoje miesto v európskej architektúre. A preto by sme naďalej sa mali snažiť pozbudzovať národné parlamenty, regionálne parlamenty, aby plne využívali existujúce nástroje a najmä, aby mali tú zodpovednosť aby nevinili vždy e, len Brusel za to, čo prípadne vo svete nie je dobré, ale aby konštruktívne pristupovali k tomu, aby náš e, kontinent fungoval dobre. A samozrejme správa je mimoriadne kvalitná. Chcem poprosiť všetkých, všetkých, aby hlasovali za. Ďakujem pekne pani poslankyňa a koniec